Si queridas, queridas colegas y queridos colegas. No dobre, kolegyne, kolegovia. Hovorí sa, alebo práve som sa dopočul, že tak podpredseda komisie pán Ševčovič, ako aj pán Rabkaj sú na ceste k nám. Pán Rabkaj je spravodajca a ja myslím, že nie je nevyhnutné prerušovať eh, zasadnutie a ja idem z rovnakého zasadnutia ako tí dvaja páni a preto myslím, že eh, čo skoro prídu. Možno nie, nie, nešli tak rýchlo ako ja, ale určite eh, v momente prídu. No a ja by som chcel poďakovať pánovi Sájerovi, ten už je tu a chcel by som ho požiadať ešte o trochu trpezlivosti, pokiaľ príde pán komisár. Dobre, v každom prípade. Bohužiaľ, nič nepočujeme, pretože nemáte zapnutý mikrofón. Začneme o 10 sekúnd. No, entonces vamos a, vamos a empezar el debate. No dobre, takže začneme s našou rozpravou a dúfam, že pán Rabkaj čoskoro príde. Dopočul no, som sa, že už je na ceste. Zatiaľ to nie je, ale dúfam, že, teda, že čo skoro príde. Takže ďakujem veľmi pekne vám, pán podpredseda komisie. Vy ste prišli, prišli v takom pokluse očividne. No a, dokonca ja, musím, ja som prišiel ešte pred vami. Takže jedná sa teraz o správu návrha, návrha. E, správy kontrola uplatňovania vykonávacích právomocí komisie členskými štátmi. No a ako prvý dostane slovo pán Sajer a budeme mať príležitosť niečo e, povedať. No a ak bude potrebovať viac ako 4 minúty, tak e, na záver budeme mať menej času. Takže nech sa páči, pán Sajer, máte 4 minúty. Ďakujem pekne za slovo. Máme iba rok po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy a táto Lisabonská zmluva predpokladá značné zmeny v delegovaní právomoci zo strany Európskeho parlamentu a rady smerom ku komisii. My sme diskutovali tu v tomto parlamente pred niekoľkými mesiacmi o mojej správe o delegovaných, delegujúcich aktoch. Delegujúcej akty sú, keď parlament a rada delegujú svoje právomoci, ale odteraz na rozdiel od predchádzajúcej situácie. Môžeme to stiahnuť kedykoľvek, môžeme stanoviť e, e, limit, teda časový limit a môžeme to zmeniť, môžeme to vetovať, keď komisia nie je v súlade s tým, čo chcel legislatívec. V prípade súčasnej legislatívy, o ktorej hovoríme na základe článku 291 zmluvy, hovoríme o implementačných aktoch. V prípade implementačných aktov situácia je trošku odlišná. Tu členské štáty, ktoré vykonávajú svoje práva o tom, ako implementovať rôznu legislatívu Európskej únie, takže je tu jasný rozdiel medzi nimi. Nové nariadenie a nový systém delegovaných, delegujúcich aktov nám dáva veľmi široké právomoci. Parlament z pohľadu parlamentu sa to, to značne zmení náš vplyv, najmä v určitých oblastiach našej legislatívy. Avšak v implementačnej oblasti máme právo ako parlament, ako zákonodarca upravovať, ako bude vyzerať postup členského štátu v prípade implementácie. Takže ja si myslím, že toto, bol, toto bolo rozumné zo strany parlamentu, že po dlhých rokovaniach sme prijali stanovisko, že by sme chceli potvrdiť a získať jasný záväzok zo strany oboch rady aj komisie ohľadne práv parlamentu, aby boli dodržané. A myslím, že po veľmi dlhých rokovaniach sme, mali, sme dosiahli značný pokrok v tejto oblasti a ovplyvnilo to účinok nielen nezvlášť v oblasti implementačných aktov, ale aj delegujúcich aktov. Parlament aj v tejto oblasti, dokonca aj v prípade implementačných aktov sme dostali a udržali sme si právo preskúmania. To znamená, že na základe dohody s inými inštitúciami máme postup, ktorý môžeme uplatniť. Moja prvá priorita bola taká, že môžeme si udržať túto dôležitú pozíciu. Je tu ďalšia vec, ktorá tu prebieha a to je, že existujú ďalšie prebiehajúce diskusie v tomto parlamente zastúpené inými výbormi, najmä medzinárod, e, výbor pre medzinárodný obchod, pre rozvoj, pre zahraničné veci, kde sú veľké diskusie medzi legislatívou a parlamentom a radou ohľadne finančných nástrojov, či tieto, ako by mali byť upravované. Môj cieľ v tomto rámci bol taký, že toto nariadenie alebo táto úprava by nemala prejudikovať túto diskusiu. Chceme pomôcť našim kolegom, ktorí bojujú a ktorí sú v dôležitej diskusii s radou a to napokon, čo sa týka spolupráci s radou, mohli by sme skončiť v tom bode. Napokon, keďže môj čas je prekročený, chcem sa poďakovať ako komisii, tak aj rade za flexibilitu v rokovaniach. Bolo to veľmi ťažké. Ja chápem, že v rade boli, bolo veľmi zložité dosiahnuť do, dohodu. Myslím si, že toto je dohoda, ktorú parlament chcel a je to uspokojivé pre všetkých poslancov, najmä preto, lebo toto nie je len o e, tejto dani, o ktorej hovoríme teraz, ale očakávame zo strany komisie, ako aj rady, aby sa zúčastnili v spoločnom pochopení, porozumení ohľadne týchto dôležitých otázok a takisto deklarácií, ktoré jasne stanovujú, že existuje jasný záväzok zo strany komisie pre e, zosúladenie zostávajúcej časti aký komunitér a som si istý, to bolo priložené k mojej správe, to by malo byť uspokojivé pre všetkých členov tohto parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujem, pán Sajer. Myslím, že je mimo, to mimoriadne dôležitá otázka, hoci je veľmi zložitá Takže všetci využite svoj čas zodpovedne, ale napriek tomu si myslím, že musíme byť trošku veľkorysejší než v iných prípadoch, lebo ľudia musia vyjadriť svoje názory, potrebujú vyjadriť a argumenty. Dá sa to dať do zápisu. Dávam slovo teraz podpredsedovi komisie, pán komisár Ševčovič. Dajte nám názory komisie. Much, Uh, Ďakujem, pán predseda. Dnes ráno sme boli svetkami veľmi dobrého postupu pri diskusii o občianskej iniciatíve a dnes večer diskutujeme o dôležitej časti komitológie. Podľa mňa je to veľmi dobrý signál, že po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy že finalizujeme základné časti potrebnej eh, legislatívy na jej plnú implementáciu. Tieto vykonávajúce predpisy budú mať veľmi veľký dopad na budúce európske právo. Budú mať veľmi dôležitý vplyv na schopnosť e, únie realizovať politiku v záujme občanov. Keď sme prezentovali náš návrh, tak sme stanovili jeho základné e, ciele. Systém e, vykonávacích predpisov, ktorý by bol jednoduchší, efektívnejší, transparentnejší a v plnom súlade so zmluvami. Ako sme e, tieto ciele dosiahli v navrhovaných návrhoch? V tých kontrolných mechanizmoch, ktoré sú v komitológii, to znamená, to sú výbory zložené zo zástupcov členských krajín, kde komisia predkladá návrh opatrení, ale v rozpore s terajším princípom nebude priestor na intervenovanie rady ako takej. Ako rada jasne stanovuje, len členské krajiny a nie je len rada kontrolujú vykonávanie základných vykonávacích právomocí komisie Ďalej je tu potom zamýšľané, že všetky špeciálne postupy zmiznú a všetky vykonávacie predpisy vrátane e, diferenčných e, e, obchodných opatrení budú predmetom regulovania. Toto bude predstavovať skutočnú revolúciu v oblasti komerčnej politiky. Chceme mať jednoduché postupy, takže to znamená, že nielen bude nový predpis vytvárať dva postupy na miesto štyri, namiesto štyroch, ale tiež poskytne automatické adaptovanie existujúcich postupov komitológie. Nové postupy začnú byť aplikované na všetky typy legislatívy od prvého dňa. Samozrejme, toto bude samozrejme bez e, dopadu na vplyv e, právomoci komisie e, pri základných aktoch. Je tu aj revízia z všetkých aký pokiaľ je to právne požadované v rámci režimu delegovaných aktov. A viem, aké dôležité toto všetko je pre tento parlament. E, takisto sme identifikovali 153 zákonov, ktoré neboli e, predmetom spolurozhodovania pred Lisabonskou e, zmluvou a ktoré ich právomoci musia byť zmenené na delegované právomoci. Okrem toho je to 299 právnych predpisov, ktoré sú pripojené k regulačným predpisom v rámci skrutínia ktoré teraz musia byť revidované v, rám, e, v svetle revízie e, zmluvy. Našim e, cieľom však je, e, že pred tým, než vyprší terajšie funkčné obdobie parlamentu, všetky existujúce typy legislatívy budú plne v súlode s novými predpismi Lisabonskej zmluvy. To znamená e, prvé, e, plné zosúladenie a vieme, aké veľmi ambiciozne to je a preto ma veľmi teší pán predseda, že belgický e, minister e, Šastel ma e, požiadal, aby som vám parlamentu prezentoval stanovisko predsedníctva ktoré e, tvrdí, že predsedníctvo si uvedomuje ambiciozne zámere komisie v tomto ohľade a že predsedníctvo víta tieto e, kroky a podporuje tieto ciele. E, je tu potvrdené, že je ochotné urobiť maximum, aby sa zabezpečilo, že toto zosúladenie sa uskutoční čo najskôr po predložení návrhov komisie predsedníctva sú pripravené lojálne spolupracovať s parlamentom, s komisiou, aby dosiahli tieto ciele. Samozrejme by sme chceli, aby tento, toto bolo e, zapísané aj do zápisnice. Takisto by sme chceli e, privítať veľmi dobrý e, kolegiálny prístup a dobrú spoluprácu belgického predsedníctva. Chceli by sme efektívnejší systém, to znamená, že nové pravidlá budú plne odzrkadľovať úlohu komisie v rámci zmluvy. Jedna malá výnimka polutovania hodnakov, ktorej sa vrátim neskôr pretože len kvalifikovaná väčšina a hlasovanie týmto spôsobom pri návrhu implementačných vykonávacích e, e, predpisov môže zabrániť e, implementácii. Tu komisia explicitne potrebuje plný názor výboru na to, aby mala autorizovaná prijať vykonávací predpis. To bude pri multilaterálnych obchodných zábezpekách my sme boli proti takýmto e, výnimkám, keďže by sme boli, by uprednostňovali plné zosúladenie s pravidlami. Rád by som tieto, tieto inštitucionálne poznámky uviedol, pretože to len zdôrazňuje, že toto bol jedný, jediný možný kompromis pre uh, zákonodarcu a to vítame. Chceli by sme mať systém, ktorý bude transparentnejší. Celý postup bude vykonávaný v plnej transparentnosti. Všetky dokumenty predkladané výborom budú simultánne zasielané aj Európskemu parlamentu a Rade tieto dve inštitúcie e, rovnakým prístupom budú mať právo kontroly, e, kedykoľvek počas procesu budú môcť naznačovať komisii, že sú názoru, že e, návrh vykonávacieho predpisu presahuje svoju právomoc. Vy máte teda právo veľmi jasne nám to deklarovať. Ak mi dovolíte, završím svoje úvahy, pán predseda, tým, že všetci vieme, že text predstavuje veľmi dobrý výsledok pre Európu veľmi jasne posilňuje e, komunitárny prístup a veľmi jasne e, rozširuje kontrolné právomoci parlamentu v mnohých oblastiach. Napríklad nové predpisy e, vychádzajú z toho, že v určitých prípadoch komisia môže dostať povinnosť obrátiť sa na odvolací výbor a tu bude v rámci e, komisi, komitológie podliehať rovnakým pravidlám. Len kvalifikovaná väčšina môže viesť k návrhu a, a zabrániť komisii v prijatí. Ak nová regulácia e, komitológie bude dnes prijatá Európskym parlamentom, súpi do platnosti veľmi čoskoro e, v marci 2011 a to je samozrejme veľmi dobrá správa. Potrebujeme nový právny rámec, ktorý bude fungovať čo najskôr. Takisto dúfam, že paralelne s tým budeme môcť spustiť spomočnú e, reflexiu o e, demarkačnej línii medzi delegačnými a implementačnými právomocami komisie, E, aby tu neboli ďalšie e, konflikty, keď sa bude navrhovať legislatíva, ale aby sa tiež zoštihlili tieto postupy. Takisto by som chcel na záver poďakovať spravodajcovi pánu Sajerovi za prácu, ktorú odviedol počas, e, celé obdobie, počas celého vyjednávacieho obdobia, tiež všetkým politickým skupinám za ich flexibilitu a, ochotu. Takisto chcem poďakovať belgickému predsedníctvu, ktoré odviedlo výbornú prácu pri získavaní alebo prechádzaní tohoto materiálu e, na pôde e, rady. Dúfam, že zajtra, e, zajtrajšie potvrdenie bude pre Európu veľmi dobrou správou. Ďakujem. Komisario, vamos a entrar ahora en los... Ďakujem pekne, pán komisár. Teraz budeme mať sériu rečníkov, ktorí budú hovoriť za svoje jednotlivé výbory. Niekoľko z nich nevidím v miestnosti ako pán Albert, pána Albertiniho, ktorý mal hovoriť za výbor AFET, ale našťastie pán Mitchell je prítomný, on bude hovoriť v mene výboru pre rozvoj a má jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať spravodajcovi panu Sajerovi za jeho úsilie a za jeho správu po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy súčasné komitologické ustanovenia budú nahradené delegačnými a implementačnými aktmi podľa 291, ako bolo vysvetlené, ale ja si robím starosti ohľadne úlohy komisie v implementácii tých nálezov ohľadne rozhodnutí v spojení s Lisabonskou zmluvou. Myslím, že som počul, že komisia práve povedal, že náš cieľ je, ale na konci tohto, tohto volebného obdobia, po to je 3,5 roka, toto, toto je predsa parlament. Ak je do toho zapojená rada, parlament je do toho zapojený. A musím povedať, ako poslanec, a nie som rád, že to musím povedať, zdá sa mi, že často namiesto toho, aby ste konali ako skutoční sprostredkovateľov medzi radou a parlamentom, komisia je oveľa bližšie k rade a toto parlament sa vo svojich číslach ľahko rozdelí a, a ide tu o spoločný názor zo strany rady a komisie. Parlament podľa mňa by nemal byť pod žiadnym tlakom, aby podpísal e, navrhovaný text prvého čítania. Je dôležité, aby sme dosiahli spravodlivý kompromis, ktorý je najlepšou možnosťou pre túto snemovňou a pre občanov, ktorých zastupujeme, aby sme a všimol som si, čo povedal kolega Sajer, ak to znamená, že máme čakať na dohodu v druhom čítaní, nech je to tak. Ja hovorím, pravidlo musí byť také, že keď je do toho zapojený, zapojená rada, musí byť aj parlament. My sme spolu e, rozhodovatelia ako spravodajca. Je veľmi... Pán Mečov, už dvakrát ste prekročili časový limit, hovorí predseda. Je veľmi dôležité, aby sme zabezpečili nezávislosť parlamentu a komisia musí rešpektovať obe inštitúcie a nie som si istý, že tento kompromis to dosiahne. Ďakujem, pán predseda. Tampoco al señor Vital Moreira, que debía hablar en nombre... Ďakujem. Nevidím pána Vital Moreiru, ale vidím pána El Kadrawiho, ktorý má jednu minútu, aby nám hovoril o názore výboru pre dopravu a turistiku. Werk, dat hij heeft afgeleverd in dit... Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu v tejto komplikovanej, technickej, ale dôležitej oblasti pre našu budúcu spoluprácu. Pre náš výbor pre dopravu to bolo to staré komitologické konanie, kde boli štyri rôzne možnosti. Je to celkom známe, už dlhšiu dobu poznáme e, tento poriadok, ale keď sa prispôsobujeme Lisabonskej zmluvy, musím povedať, že kom, tieto kompromisy spravodajcu podporujem, ale chcem spomenúť dva body. Poprvé, chceme, aby čo najviac informácií parlament získaval už pri príprave rozhodnutí, aby bol parlament do toho maximálne zapojený. Po druhé, chcem povedať, že musí byť dostatočné prechodné obdobie a vyzývame, žiadame komisiu o prechodné obdobie tohto konania, kým sa prejde na nové ustanovenia pri, pri implementačných aktoch aby to bolo veľkorysé voči Európskemu parlamentu Takže aby to bolo veľkorysé, to znamená nielen pri príprave, ale aj pri implementácii tých rozhodnutí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Našťastie Pani Hübn je tiež prítomná, má jednu menu za e, výbor regionálneho rozvoja. Pán predseda, e, pán komisár, kolegovia, tieto finančné nástroje môžu spôsobiť nebezpečný precedens pre iné politiky. A je tu nedôvera medzi inštitúciami a robíme nám to obavy. Tieto návrhy pre legislatívny balík pre regionálnu politiku po roku 2013 môžu vyžadovať uplatnenie implementačných aktov, ale môžu takisto vyžadovať e, delegačné akty. Nemôžeme akceptovať vopred vylúčenie delegačných aktov. Toto musí byť otázka rokovaní medzi spolulegislatívcami e, od prípadu k prípadu. Toto stanovisko je podľa mňa konzistentné kompetentné politicky aj právne a verím, že Rada a Európska komisia budú zdieľať tento názor s parlamentom. Máme pred sebou množstvo ťažkých rokov. Bez pochyby naša povinnosť ako európskych inštitúcií je využiť čo najviac naše politiky a vyhnúť sa nepotrebným konfliktom a postupom a toto nám zefektívni našu spoločnú úlohu. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Hübner. No a Pán De Castro je, je tu. Máte dve minúty v mene výboru pre polnohospodárstvo. Vážený pán predseda, vážený pán komisár, drahé kolegyne, kolegovia, ako predseda výboru som z viacerých dôvodov sklamaný z obsahu správy pána Sajera, o ktorej budeme zajtra hlasovať poprvé nebol v nej zohľadnený ani jeden pozmenujúci návrh z nášho výboru, ktoré boli prijaté jednohlasne. Polnohospodárska politika je oblasťou, e, ktorej sa komitológia týka najviac. No a je to teda oblasť, e, ktorá je dôležitá aj podľa Lisabonskej zmluvy, aj napriek tomu sa to nezohľadňuje. No, Európsky parlament už nebude mať nejaký nástroj na vyvíjanie tlaku a má aj pomerne malý manevrovací priestor. Vieme, že rada už preukázala vôľu v prípade dodatkovadných aktov nežiadať eh, alebo nepýtať sa nič Európskeho parlamentu. Hovorí sa tu o automatickej harmonizácii alebo prispôsobení. A to sa predpokladajú len vykonávacie a právne akty. No, to nie je dobré a preto som ja predložil s ďalšími kolegami pozmenúci návrh. No a my chceme, aby to automatické, tá automatické prispôsobenie bolo časovo obmedzené. Myslím, že to všetci podporíte, pretože to je posilnenie Európskeho parlamentu. No a ak sa nám nepodarí dosiahnuť v prvom čítaní dohodu, musíme na tom pracovať ďalej. Ale je dôležité, aby sme na tom pracovali, pretože to je veľmi citlivá oblasť pre budúcnosť Európskeho parlamentu. My máme povinnosť a právo znenie tohto textu zlepšovať. No a v druhom čítaní, to samozrejme aj urobíme, pretože my nechceme, aby takáto negatívna dohoda bola prijatá. No je to skutočne veľmi dôležitý e, tematický okruh a preto musí jasne zaznieť vyjadrenie našej vôle. Parlament musí uvojovať svoje právo, pretože parlament je priamo volený a je hlasom európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne. No a ako ďalší dostane na jednu minútu slovo pán Sanchez, presedo v mene výboru Ekon. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážený pán komisár, kolegyne, kolegovia. Lisabonská zmluva zavádza um, výrazné zmeny pri vypracovávaní a realizácii a implementácii legislatívy EÚ. Predtým sa to týkalo len vykonávacích opatrení, súčasným nariadením sa zaisťuje prechod na nový systém a kontrolné kompetencie o teda vykonávacích kompetenciách komisie v súlade s Lisabonskou zmluvou. Je to dobré, že sa uznáva ju kontrolné kompetencie parlamentu, je tam revízna doložka na to, aby sa to dalo v budúcnosti ešte doľadiť. No a z tohto dôvodu sú požiadavky, alebo boli zohľadené požiadavky výboru EKON, čo sa týka služie právnej istoty a účinnosti legislatívy. Tak tie sa zlepšujú. No a čo sa týka smernice Omnibus o, o zjednotení rámca s novým systémom, a to je No a podľa novej dozornej štruktúry, musí byť e, o nových, e, o finančných službách. Ja ako spravodajca výboru Ekon to vnímam pozitívne a gratulujem a ďakujem pánovi Sajerovi, ktorému týmto želám aj pekné prežitie e, Vianočných svetkov. Ďakujem pekne. Antolín, pána Jo na tu teraz nevidím, ktorý mal prehovoriť v mene výboru pre životné prostredie. Nie je tu ani pán e, Grech, e, ktorý mal vystúpiť v mene výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Mm, a hľadám pána Kúna, ktorý mal vystúpiť v mene výboru pre rybolov. Ten tu tiež nie je. No a tým sa dostaneme k ďalšiemu rečníkovi. A to sú kolegovia ktorý vystúpia v mene politických skupín. No a najskôr dostane slovo pán Léne na dve minúty za EPP. Nech sa páči. Vážený pán predseda, dámy a páni, kolegyne, kolegovia, ja si myslím, že aj tu na plane ešte sa budeme musieť, budem musieť niektoré veci objasniť na konferencii o debatách, ktoré sa jedli. My poprvé Teraz nejde o to, o nejaké rozhodnutie, čo podľa článku 290 sú delegované akty a čo podľa článku 291 sú vykonávacie akty. O tom toto nariadenie vôbec nerozhoduje. To znamená, že to sa, o tom sa rozhodne v základných právnych aktoch no a články 290 alebo 291 sa tam budú uplatňovať. No a tu sa rozhoduje o postupe v prípadoch podľa článku 290 alebo 291 a po druhé kritika článku 10. Aj článok 10 sa týka len postupu. Len postupu a ničoho iného. Komisia v tomto zmysle ešte raz povedala a objasnila, že má zámer v rámci harmonizácie všetky právne akty z pred Lisabonu prepracovať a s obidvoma zákonodárcami sa venovať všetkým návrhom. No a to je ešte posilnené vzhľadom na našu dohodu. Čo je nové, to je postup v prípade zahraničného, zahraničného obchodu. No a ten kompromis, ktorý našlo belgické predsedníctvo, je byrokratický. To bez pochyby. Ale to, bola, to bolo jediné možné riešenie z hľadiska dvoch blokujúcich menšín, ktoré boli v parlamente. No a ja sa teraz zostávam takému váženiu, a to povedal aj sa, Čo sme dosiahli? Máme, máme postup eh, v prípade delegovaných aktov, čo rada ani nepredpokladá. No a to prekračuje dokonca rámec, rámec eh, zmluvy, preto môžeme byť len za a ja tiež podporujem tú právo eh, v jej súčasnom znení bez pozmeňujúcich návrhov. Ja si nemyslím, že teraz v prvom čítaní by sa nám podarilo dosiahnuť viac ako niekedy neskôr v nejakom zmierovacom konaní alebo neviem v čom. Ďakujem pekne. Nevidím tu ani ďalšieho rečníka pána Rabkaja a preto má slova pani Lichtenberger, ktorá bude hovoriť v mene zelených a má na to minútu a pol, hoci aj ako ste videli, dnes sme veľmi flexibilní s časom. Ďakujem pekne dnes diskutovaná téma po dlhú dobu nezažila veľkú pozornosť v jednotlivých výboroch, ale teraz záverom e, sa prebudili mnohí v tomto parlamente, mnohí sa tu dnes neobjavili na tejto diskusii. Určite by bolo veľmi napínavé vypočuť si ich názory. Ako bývalý člen konventu Chcem hovoriť o, o atmosfére tohoto konventu, na ktorú si ešte veľmi živo spomínam. Tu sa veľmi jasne požadovalo, aby Európsky parlament dostal určité práva, ktoré dostať musí, aby si zachoval svoju vieryhodnosť v rámci inštitúcií vo vzťahu k občanom. Do tejto miery to, čo nám konvent, konvent posunul, nebolo tak povediac darované. Boli to veľmi ťažké rokovania, predovšetkým e, e, vo vz, e, vedené belgickým predsedníctvom vo, vzťah, vo vzťahu k rade sa dosiahli určité pokroky. Už e, pán Lene hovoril o otázke e, stálej možnosti preverovania, či komisia svoje e, kompetencie neprekročila. A samozrejme, že existujú určité nie celkom ideálne úpravy, ako napríklad medzinárodné obchodné e, zmluvy, dohody, ale napriek tomu e, súhlasím s výsledkom. Ďakujem belgickému predsedníctvu, ktoré naozaj veľmi bojovalo za to, aby sa čosi stalo a tiež nám všemu spravodajcovi, ktorý s veľkým srdcom bojoval a rokoval. Ďakujeme pani Lichtenberge a teraz e, E, vlastne uzavreli kolo rečníkov za politické skupiny a teraz sa dostávame k skupine re, individuálnych rečníkov, individuálnych prejavov. Ako prvý má slovo pán Baldasáre. Ďakujem, pán predseda. B, e, Milé kolegyne, kolegovia, zajtrajší e, hlasovanie o správe Sayer bude vlastne zelenou pre nové, e, nový postup u vykonávacích predpisov e, a tým pádom sa zjednoduší e, starý proces komitológie. Väčšia transparent, transparentnosť, kontrolné mechanizmy počas príjmania týchto právnych aktov pri zachovaní kompetencií komisie. Dôležité tu je to, že legislatív, na atmosféra sa vlastne zjednoduší vďaka relatívne neskorej E, neskôrnemu e, riešeniu vo výboroch si myslím, že sa nám podarí všetko dostať e, do záverečnej fázy v prvom čítaní. Dúfam, že to v Európskom parlamente dosiahneme, napríklad zodpovedajúce uspôsobovacie mechanizmy na nový postup. Pripomínam právo preverovania zo strany Rady a parlamentu, pripomínam aj vytvorenie odvolacieho výboru vo vzťahu ku komisii a takisto revízna doložka e, s cieľom zvýšenia efektivity alebo preverovania efektivity týchto opatrení. A snáď záverom e, poviem čo si čo e, hovorí o poslednej prekážke rokovaní, a to je zapojenie spoločnej obchodnej politiky do tohoto budúceho systému. Hoci taká prechodná hodnota 18 mesiacov si vyžaduje jednoduchú väčšinu, napríklad pri antidumpingových opatreniach je tomu tak, že potom neskôr je potrebná kvalifikovaná väčšina a ja som presvedčený na o tom, že je to e, dobré riešenie, že je to výsledok ťažkého negociačného procesu a tým pádom záujmy pre, priemyslu i inštitúcií budú zachované, pretože sme sa vyhli nebezpečenstvu, politizovať takúto zložitú tému. A teraz e, pán Susta ako posledný rečník. Ďakujem pekne. E, pridávam sa k posledným predrečníkom. Nuž, tieto, tieto, tento celý postup, tieto opatrenia podľa mňa je niečím, čo vedie k tomu, že priority parlamentu sa rešpektovať nebudú. Nie je to v duchu Lisabonskej zmluvy. 70 dojednaní predsa vzniká, v prvo, prechádza prvým čítaním, takže sa veľmi ponáhlame a teraz chceme takúto zložitú záležitosť, kde ide o e, tieto vykonávacie práv, právomoci, naše e, právomoci, že to chcú prejsť, nechať prejsť tak veľmi rýchlo práve pri antidumpingu, obchodnej politike. Tu predsa nemáme vôbec objektivitu, právnu istotu. Tu členské krajiny by mohli sa dohodnúť na niečom a za určitých okolností aj komisia by mohla zneužiť svoje právomoci. Podľa mňa je to krok späť. Aj táto, toto automatické uspôsobovanie, časové obmedzenie, agrárna oblasť, to všetko nepovažujem za správnu postup. Je to naozaj proti Európskemu parlamentu. Nie je podľa mňa múdre takýto dôležitý materiál už v prvom čítaní ozaj e, nechať prejsť. Ďakujeme pán Susta a tým sme uzavreli e, zoznam rečníkov vo vlastnom mene a teraz dostáva opätovne slovo pán Ševčovič za komisiu, aby reagoval na príspevky. Ďakujem pekne, pán predseda, a ďakujem za všetky pripomienky, ktoré ukazujú, za akou zložitou otázkou sa zaoberáme. Aby som reagoval na niektoré poznámky, čo sa týka revízie a nášho záväzku, aby sme to urobili vo všetkých potrebných aktoch, tu máme veľmi ambiciozný plán a hovorili sme o tom s pánom Lenem v našej rámcovej dohode alebo v týchto diskusiách. Máme 299 plus 153 aktov, ktoré musíme zosúľadiť. A keď sme povedali, že to chceme urobiť v rámci tej, tohto legislatívneho obdobia, to je veľmi ambiciozný plán. A keď som povedal, že je to naša ambícia, ja som to myslel vážne ako týchto troch inštitúcií, lebo si to vyžaduje lojálnu spoluprácu nás všetkých a chcem ubezpečiť pána Mišova, že komisia absolútne rešpektuje Európsky parlament. Chcem len ozrejmiť jeden odsek návrhu e, komisie, ktorý je priložený k pôvodnému návrhu. Ja to prečítam. Citujem. The Commission will keep the European Parliament regularly informed on draft related to these instruments which should become in the future delegated acts. So our commitment... Takže náš záväzok pre transparentnosť a jasnosť je absolútne e, výrazne potrhnutý a chcem potvrdiť tejto snemovni, že my ponúkame Európskemu par- parlamentu maximum informácií a Európsky parlament dostane všetky informácie v tom istom čase ako výbory. Takže urobíme čo najviac, aby sme informovali Európsky parlament aj o tomto postupe. A ja si myslím, že sa musím poďakovať pánu Lenemu za to, že vyjasnil situáciu v rozprave že to, o čom hovoríme dnes, sú implementačné akty a toto nariadenie neprejudikuje nejakým spôsobom to, či by sme mali použiť e, delegačné alebo implementačné akty v budúcnosti. Čo sa týka otázky zosúladenia. Ja si myslím, že pán De Castro nebol prítomný, keď som čítal dohodnuté vyhlásenie belgického vyhlásenia a jasného prísľubu lojálnej spolupráce, aby sme dosiahli tento cieľ v najbližších rokoch. Ja si myslím, že to uistenie nie je len v v parlamente, ale aj je to v záujme aj komisie a rady, aby sme toto dosiahli a myslím, že si, som si istý, že budeme ctiť túto dohodu. Čo sa týka otázky politizácie, antidumpingu a ďalších opatrení, myslím, že uvidíme opak, lebo viete, aký je systém dnes že jednoduchá väčšina členských štátov, ich zástupcov môže zablokovať návrh komisie. Toto by bolo oveľa ťažšie v budúcnosti, pretože by ste potrebovali v mene zástupcov členských štátov kvalifikovanú väčšinu, aby ste to mohli zablokovať. Takže ja si myslím, že to, čo robíme tu, my posilňujeme prístup únie a posilňujeme pozíciu komisie trialógu presne tak, ako to bolo predpísané a predpokladané Lisabonskou zmluvou. Ak dovolíte uzavrieť, pán predseda, chcem zdôrazniť dôležitosť právnej istoty v tejto otázke, lebo keď riešime také citlivé otázky ako obchod, ako antidumpingové opatrenia, a musíme mať e, dobre etablované postupy, musíme mať riadne rozdelenie úloh a zodpovedností. Európsky parlament potrebuje práva na kontrolu a um, preskúmanie tomu poskytuje Lisabonská zmluva a potrebujeme právnu istotu, aby sme mohli fungovať uh, v tomto dôležitom legislatívnom priestore, pretože viete, ako často sú spochybnené tieto opatrenia na rôznych medzinárodných fórach. Preto chcem požiadať ctených členov Európskeho parlamentu, aby pod podporili tento návrh bez pozmeňujúcich návrhov, lebo je to dobré pre pozíciu e, Európskej únie vo svete. Ďakujem pekne, pán Ševčovič. Teraz na záver dáme slovo pánu Sajerovi a uzavrieme túto debatu. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem za vaše príspevky nielen teraz, ale aj posledných 9 mesiacov, keď sme spolupracovali na tejto otázke. Prvá procedurálna záležitosť. Mnohí kolegovia vyslovili svoje obavy ohľade skutočnosti, že ideme veľmi rýchlo do dohody o prvom čítaní a že je tu tlak zo strany rady. Ja môžem svedčiť za komisiu aj za radu a niektorí kolegovia, ktorí sa súčasnili rokovaní, že tlak bol opačný. To bol parlament a ja, ktorí sme povedali rade, že ak nedosiahnu dohodu, potom celá tá vec sa môže rozsypať to isté a preto sme získali jasný záväzok zo strany oboch ďalších oboch inštitúcií, lebo oni ako parlament ako to popísal pán Ševčovi, oni podporujú stabilitu Lisabonskej zmluvy. Ak by sme čím neskôr akceptujeme a príjmeme takúto právnu úpravu, tým dlhšie bude starý komitologický proces, ktorý sa nám nepáči, ten bude pokračovať. A z toho pohľadu nie je to krátka doba, je to 9 mesiacov. Takže boli by to dve čítania do toho zahrnuté v, plne, v plnej transparentnosti a niektorí kolegovia to môžu dosvedčiť. Ja som bol na konferencii predsedov výborov šestkrát počas týchto 9 mesiacov, taktiež na stretnutí s tieňovými spravodajcami a s koordinátormi všetkých výborov a ja som rozhodoval, že pôjdem, potvorím dohodu, pretože všetko, čo som chcel, sme dostávali. Možno rada a komisia, e, tým sa to nepáči, ale dostali sme všetko. Čo robí spravodajca, keď všetko, čo bolo odo mňa žiadané zo strany rôznych výborov, je tam. Možno nie v tej forme, ako to chceli, ale pán de Castro má pravdu. Áno, jeho požiadavky nie sú v tej forme textu tohto nariadenia, ale tu ide o implementačné akty, ide o záväzok komisie a ja som robil to zosúladenie predtým, ten omnibus a rovnaký záväzok prichádza zo strany komisie a komisia ctila tento záväzok s veľmi drobnými e, výnimkami. Takže v tom smysle som si myslel, že ja môžem dôveriť, e, veriť tomuto sľubu a ja, sa, a ja sa ozvem, ak komisia toto nebude dodržovať, ja si to budem nárokovať a zladím to tak, ako to robí pán Dekastro. Takže v tomto smysle nie je tu tlak. Tlak prichádzal z mojej strany a v dobrej spolupráci pri ťažkých rokovaniach sme sa dostali k niečomu, čo skutočne môžem ponúknuť v dobrom duchu odporúčiť e, srebovne, aby to akceptovali. Ďakujem pekne všetkým, najmä kolegom, ktorí sa zúčastnili v tomto veľmi zložitom procese. Ja sa ospravedlňujem všeobecnej verejnosti, ktorá nerozumie e, ani slovo o tom, čo tu, tu, o čom tu diskutujeme, ale definitívne môžem povedať, že transparentnosť a parlamentná kontrola Európskej únie a ich, jej otázok. Toto bude v oveľa lepšom stave, keď sa príjme toto nariadenie. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem, pán Sajer. Predpokladám, že keď hovoríte verejnosť vo všeobecnosti, myslíte tým vášho predsedu, pretože nie je tu nikto iný z verejnosti.